písomný predsedom konferencie predsedov výborov, že nikto nepredložil žiadne e, námietky voči štyrom odporúčaniam výboru EKON, aby sme neboli proti delegovanému aktu. Ak do 24 hodín žiadna politická skupina ani žiaden poslanec, v, teda e, poslanci v ktorí dosiahnu spodný limit, nepredložia žiadne námietky, tak e, tieto odporúčania budú schválené. Ak nie, tak sa bude o tom hlasovať. Odporúčania máte k dispozícii na webovskej strane stránke